Európskej centrálnej banky za rok 2014. Vypracoval ju pán Maria. Srdečne vítam aj predsedu Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Vítajte. A vítam aj ďalších prítomných. meine damen und herren ich wäre dankbar wenn sie Dámy a páni poslanci, prosím, buď zaujmite svoje miesta, alebo v tichosti opustite túto zasadaciu miestnosť. Ďakujem, takže najskôr dostane slovo spravodajca, pán eh, Notis Marias. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Dnes parlament e, sa dostáva k naozaj veľmi dôležitej úlohe, ktorú parlament má vykonávať a to je práve úloha, ktorá vyplýva zo zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva a síce vykonávať svoj dohľad nad Európskou centrálnou bankou, pretože nezávislá Európska centrálna banka neznamená, že táto banka je absolútne bez kontroly a že sa správa bez akékoľvek zodpovednosti voči komukoľvek a v konečnom dôsledku vlastne európsky občania sa v tomto pozerajú na Európsky parlament. My sme volený orgán európskymi občanmi a počas posledných rokov sa vlastne výročná správa o činnosti Európskej centrálnej banky pre touto snemovňou stávala priestorom, kde zaznievali naozaj veľmi dôležité vyjadrenia, dôležité opísania úmyslu a zámerov. Dnes sa naozaj dostávame k tomu e, podstatnému tomu reálnemu, e, čo sa týka finančných opatrení a monetárneho trhu. Zazneli tu vlastne aj pozmenujúce návrhy, alebo teda sú tu pozmenujúce návrhy od výboru ECON, e, Boli tu aj návrhy, ktoré sa týkali odstranenia niektorých silných bodov, ktoré e, sa týkali tej správy, ktorú som pripravil. Bola tu snaha, ako si obrúsiť tie ostré hrany, ktoré v mojej správe sú, ale som naozaj veľmi rád, že tie základné témy a základné aspekty sa nám podarilo v správe zachovať týmito dôležitými aspektami je to, že my ako parlament môžeme naplno vykonávať svoje právomoci a že nechceme vidieť žiadne konflikty záujmov, ku ktorým by dochádzalo konflikty záujmov, ktoré by, sa, ktoré by sme mohli vidieť na úrovni Európskej centrálnej banky a Európskej inštitúcií v čase, keď menová politika je pod, takou, pod takým veľkým drobnohľadom práve vtedy, keď Európska centrálna banka musí e, naozaj vykonávať účinný dohľad nad veľkými e, európskymi bankami, bankovými domami, keď dochádza k postupnému skupovaniu e, dlhov, ktoré vydávali členské štáty na úrovni európskych veľkých bank. V tomto smere je dohľad naozaj veľmi dôležitý, a v tomto smere je zároveň aj dôležité, aby sme brali na vedomie kľúčovú judikatúru Európskeho súdneho dvora. Táto judikatúra hovorila o programe kvantitatívneho uvoľňovania tento program bol priebežne a postupne implementovaný trojkou. Je naozaj dôležité, aby sme naplno zabezpečili plnú transparentnosť na úrovni trojky, tak ako aj manažmentu ECB, najmä čo sa týka postupného uplatňovania toho kvantitatívneho uvoľňovania. Pán Draghi, keď hovoríme o dlhodobo nezamestnaných ľuďoch v Európe a takisto keď hovoríme o tom širokom spektre nezamestnanosti od e, systemickej nezamestnanosti v Grécku na jednej strane až po, vysokú, až po veľmi nízku mieru nezamestnanosti v Nemecku. Vidíme, že tu máme veľmi široké spektrum rôznych situácií na trhoch práce. A takisto, keď sa pozriete na veľmi prísne e, úsporné opatrenia, ktorým sa nejako nedarí znižovať nezamestnanosť a nedarí sa im znižovať ani verejné zadlženie, tak v takom smere je naozaj veľmi dôležité povedať, že v súlade s odporúčaním 472 z, ruka, z roka 2013 by mal prebehnúť audit e, audit e, verejného dlhu E, tak aby sme preskúmali presne jeho zloženie a z čoho sa tento verejný dlh skladá. Bol to veľmi ambiciózny program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý sme mohli sledovať počas posledných rokov a vieme, že časť týchto prostriedkov, ktorá sa tu e, objavila, pochádza aj z Centrálnej banky Grécka a zdá sa, že v tomto smere naozaj neboli brané žiadne ohľady ohľadom dôležitých parametrov, ako je napríklad schopnosť udržby, udržania rastu a tvorby pracovných príležitostí. Je zrejmé, že ekonomické problémy boli riešené jednoduchým receptom štruktúralne reformy, ale v tomto smere dochádzalo k obrovskej nerovnováhe, najmä čo sa týka sociálneho dopadu. Nízke úrokové miery nejako nezvyšujú súkromné investície a takisto spôsobujú problémy v oblasti pošičkových fondov. A práve preto celá otázka akéhosi európskej schémy e, záruky vkladov, e, to je niečo, čo naozaj musíme veľmi podrobne preskúmať e, v svetle toho, ako Európska centrálna banka dnes uplatňuje a vykonáva svoje právomoci dohľadu. A práve preto od roku 2015 aj ECB vlastne začala uplatňovať tieto svoje právomoci a to e, s tým výsledkom, že dnes máme kapitálové kontroly a ELA. Práve preto by som chcel poďakovať kolegom za to, že sa nám spoločne podarilo všetky tieto e, ostré a náročné e, body v správe zachovať. Dávam teraz slovo prezidentovi Európskej centrálnej banky, pán Draghi. Mr. President, uh, Pán predseda Európskeho parlamentu, pán podpredseda komisie, stení poslanci Európskeho parlamentu, my bez pochyby sme v čase, kedy súdržnosť Európy prechádza previerkou. Mnohé z výziev, ktoré musíme čeliť, sú európske výzvy alebo dokonca aj globálne, čo do povahy. A tieto e, výzvy vyžadujú e, najsilnejšiu európsku odozvu a preto som vďačný, že som späť v tomto zhromažení e, ako symbol potreby pre európsku rozpravu a európske riešenia. Dnes diskutujeme každoročnú správu Európskej centrálnej banky za rok 2014. V tom roku riadiaca rada prijala súbor e, na e, reakciu e, na zhoršenie našich kanálov výkonu menovej politiky a na nízke inflačné prostredie. Toto, tieto zahrňali zníženie kľúčových úrokových mier CB, ohlásenie E, cieľených e, dlhodobých e, operácií refinancovania a dva programy nákupu cených papierov e, zabezpečených aktívami a dlhopisov. Rok 2014 tiež sa vyznačoval aktivitami e, spoločného dozorného mechanizmu, ale miesto to, aby sme sa pozerali naspäť, dovolte mi, aby som sa zameral na výzvy, ktoré sú stále pred nami prvom rade eh, chcem eh, stručne vysvetliť eh, našu terajšiu menovú politiku a prečo budeme prehodnocovať náš postoj na marcovom zasadnutí. Po druhé, chcem prediskutovať ekonomické výzvy, ktorým čelíme a čo treba na to, aby sme ich riešili. Ja som si vedomý toho, že ehm, tí, čo tvoria politiky, teraz sa zameriavajú na niečo iné. No, dovolte mi vyjadriť sa jasne Ekonomický úspech je tiež e, súčasťou riešenia v iných oblastiach. Preto zmierňovanie ekonomických risk, e, rizik si zaslúži byť e, medzi vysokými prioritami politickej agendy. Asi pred troma rokmi začala sa vytrácať inflácia z strednodobého cieľa inflácie pod 2%. Od oktobra 2013 inflácia je e, menej ako 1%. Počas roku 2015 e, hlavná inflácia e, v eurozóne je veľmi nízka, dokonca negatívna a je to stále nižšie ako je vplyv cien komodít a Eh, každoročná eh, hlavná inflácia eh, v tom januári tohto roku bola odhadovaná v eurozóne na 0,4 Spolu s týmto vývojom sme museli neustále prednocovať náš výhľad inflácie. Zatiaľ, čo na začiatku roku 2015 náš personál predpovedal, že inflácia dosiahne 1,5% v roku 2016 a 1,8% v roku 2017, v decembri predpovedali eh, mieru inflácie len 1%, 1 na tento rok a 1,6% eh, na rok 2017. Pri e, tomto poklese ECB sa e, rozhodla opäť konať. Naše hodnotenie e, menovej politiky situácie malo hm, dve časti. V prvom rade e, sme vzali na vedomie, že opatrenia, ktoré e, sme vykonali od e, leta 2014, boli veľmi účinné a menová stimulácia, ktorá zavedli, viedla k širokému zlepšovaniu podmienok financovania a stimulovala poskytovanie úverov a tiež poskytla značnú podporu pre obnovu v eurozóne. Bez týchto opatrení e, by eurozóna e, e, zaznamenala priamu defláciu minulý rok a ceny by klesali ešte rýchlejšie tento rok. Rast by bol značne nižší. Po druhé, zatiaľ čo e, naše opatrenia sa považovali za e, účinné, tiež sa posudzovali ako e, nedostatočné e, vzhľadom na zhorčujúci sa výhľad cenovej stability bol tu konkrétne riziko, že e, bez e, narastu kvantitatívnych stimulov dátum, e, do ktorého inflácia sa ustáli pri 2% by opäť nebol v strednodobom výhľade. Preto sme sa rozhodli znovu odsachovať našu menovú politiku a sme ďalej znížili úrokové miery e, na vklady na minus 0,3%. E, tiež sme predlžili e, konečnú lehotu našich mesačných nákupov do konca marca 2017 a tiež sme zachovali podmienenosť inflačného výhľadu a tiež sme ohlasili, že budeme opäť reinvestovať splátky istiny a tiež sme sa rozhodli, že budeme e, nadalej e, vykonávať e, hlavné refinančné operácie a trojmesačné dlhodobé refinancovacie operácie za pevnej miery až do roku 2017. Od našej schôdze začiatkom decembra sa ešte raz zmenili podmienky. Mierna obnova hospodárstva v eurozóne um, prebieha a je spôsobená hlavne domácim dopytom. Ale uh, opäť sa uh, zvýšili uh, rizika poklesu a zvýšená neistota o um, miere rastu rozvíjajúcich sa ekonomík a nestalosť finančných trhov a komunitných trhov a geopolitické rizika to ovplyvnili. E, vývoj inflácie je tiež e, značne slabší, ako bol očakávaný v decembri. Zatiaľ čo e, najnovšia vlna dezinflácie je hlavne spôsobená obnoveným ostrým poklesom cien ropy. Očakávaný rast, ktorý je slabší, ako sme mysleli, spolu s poklesom inflácie a jej očakávaní vyzývajú k um, opatrenej analýze kanálov, prostredníctvom e, ktorých e, môžeme určovať vzdy v ekonomike. Preto na poslednej schôdze v januári sme e, posúdili, že bude potrebné prehnotiť a možno aj um, revidovať našu menovú politiku na zasadnutí Rady pre menovú politiku, keď budú k dispozícii nové makroekonomické predpade. Naša menová politika funguje a ECB je ochotná prispieť e, svojim dielom, e, aby zabezpečila, že obnova hospodárstva e, bude poistená. Sú tu však riziká, ktoré ak sa naplnia, by mohli podkopať jej smerovanie. Výzvy politike, ktoré máme pred sebou, sú štvornásobné, týkajúca, týkajú sa globálneho prostredia, situácie na finančnom systéme, E, ekonomické a daňovej politike členských štátov a politických neistôt, e, ktoré ovplyvňujú Európsky dom. V prvom rade sa týka globálneho prostredia. Výhľady rastu sa pomaly zlepšujú e, v pokročilých ekonomikách, ale výhľad v rozvojových ekonomikách nie je až taký dobrý. A Navyše, rozvojové ekonomiky e, stále majú e, pred sebou e, finančné rizika, niektoré trpia štrukturálnymi prekážkami a makroekonomickou nerovnováhou a ďalšie sa musia prispôsobiť nižším cenám komodít. Ostávajú zraniteľné voči náhle zmene posudzovania rizika, čo by mohlo zhoršiť podmienky financovania Kľúčová otázka je, ako e, budú e, rozvoj ekonomiky ovplyvnené e, ťažšími podmienkami financovania a z toho vyplývajúcim otokom kapitálu a do akej miery to bude mať dopad na zahraničný dopyt v eurozóne a e, pritom e, zabezpečenie e, pokračujúcej odolnosti eurozóny je podstatné. Po druhé, sú tu politické vizie, ktoré sa týkajú našich finančných trhov. Finančný e, systém eurozóny e, zažil e, niekoľko mm, epizód záťaže za posledný pol rok minulého roku. Je tu príznak, že veľa už bolo dosiahnuté pri zabezpečení bankovej únie, ktorá ešte nie je mm, dokončená. Aby náš finančný systém bol e, naozaj bezpečný a zdravý, e, musíme urobiť pokrok e, v dvoch hlavných oblastiach, ktoré sa doplňajú. Na jednej strane musíme dokončiť realizáciu práce, ktorú sme začali pri zradení spoločného dozorného mechanizmu a spoločného mechanizmu riešení ako hlavných pilierov bankovej únie. Toto zahrňa ďalšiu regulačnú prácu pri harmonizácii našich pravidel dohľadu a e, zabezpečenie e, dôslednej aplikácie e, smernice o bankovej obnove. Na druhej strane potrebujeme spoločný fond, aby sme posilnili dôveryhodnosť bankovníctva a zabezpečili, e, že bude dôvera v e, bezpečnosť vkladov e, vo všetkých členských oblastiach, v členských štátoch tým, že zriadíme program pre poistenie vkladov. Zníženie rizika a zdieľanie rizika e, sú e, dve strany rovnakej mince a e, treba ich vnímať paralelne ako predpoklad pre zabezpečenie stability európskej bankovej sféry. Po tretie, sú tu výzvy, ktoré sa týkajú daňovej a ekonomickej politiky členských štátov. Daňová politika má prispievať k ekonomickému obnove a toto je dôležité, aby sme zabezpečili e, a udržali dôveru v európsky daňový rámec a udržateľnosť verejných financií. Navyše, štáty budú mať prospech e, z e, fiskálnej politiky, ktorá bude priaznivejšia pre rast a to zahrňa väčšiu efektivitu služieb verejnej sféry a tiež presun k daňovému systému, ktorý bude priaznivejší pre rast ale prebliehajúci cyklická obnova v eurozóne e, tiež musí byť podporená účinnými štrukturálnymi politikami osobitne krokmi, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie a e, zabezpečujú e, vhodnú verejnú infraštruktúru. Takéto kroky sú kľúčové, aby sa zvýšili produktívne investície, posilnila tvorba pracovných miest a produktivita ak budú tieto reformy dôveryhodné a správne vybrané a navrhnuté, ich pozitívny účinok bude môcť e, byť rýchlo pocítený, hlavne v súvislosti s e, našou podpornou menou politikou. Po štvrté, stále je tu politická neistota, e, ktorá sa týka Európskeho domu. Toto hlavne platí v širšom zmysle našej únie. E, riešenie, ktoré by zakotvilo svoje kráľovstvo pevne v EÚ, zatiaľ čo by umožnilo e, ďalšiu integráciu eurozóny, by posilnil dôveru. Ekonomic, architektúra ekonomickej menovej únie tiež ostáva nedokončenou stavbou. Občania a trhy Príliš často sú si neisté o našej schopnosti spoločne konať v duchu spoločnej zodpovednosti. Mali by sme dokázať, že sa mýlia. Dovolte mi na záver sa vrátiť k téme našej rozpravy. Vaše uznesenie k našej výročnej správe za rok 2014 Dovolte mi ubezpečiť vás, e, že podrobne čítame e, tento dokument a pripomínam vám e, našu povinnosť ako verejnej inštitúcie, aby sme vykonávali našu prácu transparentne a zodpovedne. Zverejnenie denníkov poslancov výkonnej rady, ktoré začína tento mesiac, je len jedným príkladom toho. Teraz sa teším na rozpravu a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. pekne, pán Draghi. Vítam aj podpredsedu komisie, pána Dombrovskisa a okamžite mu aj dávam slovo. Nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, <clears throat> vážený predseda Európskej centrálnej banky, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade mi dovolte poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Mariasovi, rovnako aj jeho kolegium vo výbore EKON za prácu, ktorú vykonali na príprave tejto správy. Je to také ex post hodnotenie aktivít Európskej centrálnej banky a hodnotenie činnosti tejto banky z pohľadu Európskeho parlamentu je dôležitý krok v oblasti demokratickej eh, kontroly, demokratického dohľadu a príspevok k nezávislosti ECB. Komisia zdieľa tento názor, že nezávislosť Ehm, ako je zakotvená v zmluvách e, v oblasti Európskej centrálnej banky, je kľúčová najmä v oblasti makroekonomickej stability. Treba si uvedomiť, že monetárna kontrola je výhradnou kompetenciou Európskej centrálnej banky. Nedávno sme videli e, krátkodobé škrty v úrokových sadzbách, e, takisto rozšírený nákupný program aktív a v tomto smere sa Európska centrálna banka snaží riešiť obdobie veľmi nízkej inflácie. Toto je malo zlepšiť bankové pôžičky v nebankových sektoroch, bankových sektoroch a zároveň zlepšiť e, fragmentáciu trhu. Malo by to podporiť celé hospodárstvo a priblížiť infláciu e, k cieľu Európskej únie a to je pod, e, ale blízko strednodobým priemerom. Európska ekonomika pokračuje v miernom e, raste, v miernej obnove a je to podporené aj pozitívnymi externými faktormi ako nízke ceny ropy, takisto ako aj e, účinná menová politika a zároveň aj e, výhodný výmenný kurz eura, ktorý je priaznivý pre európskych vývozcov. Zároveň v tomto istom čase čelíme aj e, zase naopak negatívnym trendom a to je spôsobené geopolitickým napätím v našom regióne, tak na juhu ako aj na východe nášho regiónu, takisto aj spomalenie rastu nových trhov a aj skutočnosť, že globálny rast HDP e, bol revidovaný smerom nadol. Takže v kontexte e, tejto situácie alebo tohoto vývoja budeme musieť aktualizovať aj my naše ekonomické predpovede v štvrtok e, to vlastne aj aktualizujeme v rámci nášho zimného ekonomického výhľadu. E, Európska komisia plne zdieľa názory Európskeho parlamentu, že nemôžeme sa spoliehať len na takéto priaznivé vonkajšie prostredie, aby sme zvýšili HDP a zároveň aby sme zväčšili náš e, potenciál rastu. Vlády členských štátov si musia vyhrnúť rukávy a musia implementovať aj nevyhnutné štrukturálne reformy. Štrukturálne, fiskálne a monetárne kroky e, musia zohrať každý svoju úlohu v oblasti konzistentného prorastového prístupu, tak aby sme podporovali aj dopytovú, ako aj do ponukovú stránku hospodárstva. Na fiskálnej stránke ide o úpravy, ktoré boli vykonané počas posledných rokov a mali znižiť deficity a zároveň stabilizovať úrovne zadlženia v členských štátoch. Členské štáty ale naďalej e, čelia rôznym fiskálnym výzvam, ktoré napríklad e, vyplývajú z rozdielnej minulosti fiskálnych úprav, ktoré boli postupne zavádzané. Komisia súhlasí s parlamentom, že fiskálne úpravy, ktoré budú využívať flexibility, ktoré sú zabudované do do eh, stability a rastu, musia kráčať ruka v ruke s implementáciou štrukturálnych reforiem reforiem v oblasti trhov produktov, tovarov a služieb, ktoré majú zvýšiť produktivitu, majú podporiť konkurencieschopnosť, zvýšiť a uvoľniť podnikateľské prostredie a zároveň zlepšia rovnosť na trhu. Stimulácia investície je jedna z našich základných politických priorít. Investičný plán pre Európu by mal zvrátiť nedávne negatívne trendy v investíciách a to podporou strategických projektov a financovania malých a stredných podnikov. Európsky parlament podporuje Európsky fond, teda iniciatívu Európskeho fondu pre strategické iniciatívy, to je veľmi dôležité, tak aby sme dokázali eh, prijať kľúčové opatrenia v oblasti veľkých investícií v Európe eh, keď vlastne sú v tomto smere zapojené všetky jednotlivé eh, podporné orgány. FC e dnes už na FC dnes naplno funguje. Dnes dokáže vlastne koordinovať aktivitu verejných aj súkromných investorov, tak aby sme zabezpečili to, že 300 miliardový eurový investičný rámec bude naplnený v časovom horizonte, ktorý sme si vytýčili. Takisto súhlasíme aj s názorom ohľadom kapitálových trhov. Je našim cieľom podporiť diverzifikáciu finančných zdrojov, podporiť eh, cezhraničné investície, zároveň zlepšiť eh, eh, finančnú dostupnosť alebo dostupnosť úverov najmä pre MSP. V tomto smere je akčný plán, ktorý bol vytýčený Centrálnou bankou kľúčový. Komisia sa spolieha na silnú podporu parlamentu a jeho záväzky, e, najmä, ale nie len, e, v nadchádzajúcom legislatívnom konaní. Zároveň súhlasíme s parlamentom v tom, že musíme naďalej byť ostražití voči rizikám vo všetkých ostatných častiach finančného systému, ktoré vyplývajú zo súčasnej finančnej a trhovej situácie. Pán predseda, dámy a páni, dovolte mi uzavrieť svoje vystúpenie tým, že vidím spoločný priestor a veľký prienik medzi tým, čo hovoríte vy a čo hovorí komisia. Spoliehame sa na vašu podporu pri budovaní základov pre udržateľný rast a tvorbu pracovných príležitostí v Európe a chcem vám poďakovať za vašu pozornosť a teším sa na veľmi užitočnú a plodnú diskusiu počas dnešného dňa. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Dombrovskis a zároveň Chcem privítať aj vás, milí kolegovia. Vítam pána prezidenta Draghiho. Pokračujeme ďalej. Teraz nasledujú vyjadrenia jednotlivých politických skupín. Teraz pán Van de Kendlare na minútu a pol. Nech sa páči, máte slovo. Pani, pán Van de Kendlare. Vážený pán predseda, vypracovanie tejto správy nebolo jednoduché a Ukázalo sa, že e, súčasná politika je akýmsi horúcim zemiakom. Pán Draghi, vy máte každý týždeň novú prezývku, Super Mario a tak ďalej. A ja by som bol radšej, keby ste nemali takýto záujem, ale podporili e, stabilnú ekonomiku, že by ste uprednostnili Európsku centrálnu banku, ktorá by mala dôveru a mohla plne vykonávať svoj mandát. Takže e, národných ministrov vyzývame vyzývame k tomu, aby sa nemiešali do vašej politiky, pretože e, dôvera je zásadná pre ekonomiku a ECB potrebuje našu dôveru, tak ako guvernéry e, národných e, bank sú argumenty za aj proti kvantitatívnemu uvoľňovaniu, ale treba byť intelektuálne úprimný, hovoriť, že všetci nesú bremeno, to nie je pravda. Mnohí otvárajú šampanské a tešia sa z vašich opatrení. E, sú tu nízke e, sadzby pre úroky, ale nevyužíva sa to naplno. E, ekonomika sa však musí ozdraviť Nemali by sme byť e, paralizovaní e, kritikami. Niektorí e, chcú, aby sa nič nespravilo. To by bolo ešte riskantnejšie a preto ja vás podporujem vo vašej misii. Takže vyvážene postupovať. Ďakujem pekne. Teraz mene socialistov a demokratov a pán poslanec Mavrides, nech sa páči Kostas, dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, v prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi Mariasovi a vítam aj pána Dragiho. E, vy, vás vždy vítame v pléne. Zdvíha to aj vašu demokratickú dôveryhodnosť. My zblízka sledujeme vašu politiku, hlavne program kvantitatívneho uvoľňovania e, teda nákupu štátnych dlhov, to má dočinenia s udržateľným vývojom. Samozrejme, eurozóna je naďalej krehká a nejednotná oblasť. Sú tu mnohé výzvy. A pán Benoit Curé nedávno hovoril o rozdieloch vo vnútri eurozóny, hovoril o niektorých členských krajinách, kde je prebytok a mali by Eh, ho využiť na verejné investície, takže by ma zaujímal váš názor. Potom otázka eh, roztriešenosti, to je veľký problém v eurozóne, taktiež eh, cena úverov pre malé a stredné podniky. Ďalšia dôležitá otázka, ťažšie sa vám získava úver, ak ste mali podnik a ostatní kvôli svojej veľkosti nesú hlavné bremeno e, súčasnej ekonomickej situácie, ako môžeme mať lacné úvery, ktoré by sa dostali ale až do reálnej ekonomiky. Naše veľké finančné inštitúcie e, sú, sú dôležité, ale treba pamätať aj na e, dodržiavanie istých zásad. Takže aj tu by ma zaujímal váš názor a ešte ďalšia vec. E, neefektívne úvery, čo si o tom myslíte, mal by existovať mechanizmus ako v Španielsku alebo Írsku alebo niečo iné. A ešte na záver, ochrana e, vkladov alebo úspor e, jednotlivcov, ako je to s členskými krajinami, ktoré sa nedržia vašich odporúčaní.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 vážený spravodajca, kolegyne, kolegovia, táto správa eh, je vyváženým hodnotením eh, činnosti ECB a poprvýkrát vidíme v tejto správe aj kritické hlasy. Eh, v prvom rade treba zdôrazniť veľké stredne aj dlhodobé nástroje, ktoré by mali vplyvať na hospodárskú obnovu v Európe a ktoré by nás oslobodili od použitia reálneho hospodárstva vo všetkých a nie len niektorých 28 členských štátov. Treba však aj zdôrazniť, vysvetliť, že okrem toho, že CB e, vykonáva e, svoje e, činnosti pri ovplyvňovaní podmienok financovania. Verejné a súkromné investície sú stále nižšie ako pred krizou a preto o to viac je treba podporiť financovanie malých a stredných podnikov Eh, keď posudzujeme túto eh, výročnú správu o ECB, chcel by som upozorniť na to, čo je podľa mňa veľmi eh, dôležitá vec. Je to, je to zachovanie nezávislosti rozhodovania ECB, ale tiež rozdelenie dohľadnej úlohy ECB e aj rozhodovania o finančnej politike. Tieto funkcie nesmú spôsobiť stred záujmov ECB. Ďakujem pekne a teraz eh, v mene ALDE. Pán Nivenhausen, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Draghi, vážený pán Dobrovský, aj vás vítam na úvod sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi, ako aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. V tejto správe vyjadrujeme obavy z tzv. kvantitatívneho uvoľňovania 60 miliónov každý mesiac. E, to je nevýdané. Vy ste to povedali sám, pán Draghi, menová politika nestačí na záchranu ekonomiky, sú potrebné aj reformy, aj zdravé rozpočty. E, je to tretí bod konkrétne v tom, čo ste povedali. Ja chcem zdôrazniť, že situácia tu nevyzerá veľmi slubne v mnohých e, krajinách. E, je situácia ako keby zablokovaná mm, veľmi sa zhoršila situácia na trhu práce, aj e, dôchodky sú ohrozené. E, viaceré krajiny majú vysoké deficity e, a, a ďalšie ekonomické problémy. Práve tieto krajiny sa snažú vyhnúť svojim rozpočtovým záväzkom a preto sa pýtam, či je naozaj rozumné pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní alebo ho dokonca ešte prehlbiť. E, sú tu ešte aj e, neblahé dopady na e, finančné trhy v Európe a systémy dôchodkového zabezpečenia a jediným vysvetlením nemôže byť príliš nízka cena ropy. Preto sa pýtam, či treba pokračovať v tejto politike kvantitatívneho uvoľňovania o to viac, že štruktúralne reformy sú veľmi e, dôležité a rozpočtové politiky nie sú vôbec v poriadku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán, pani Demázi, nech sa páči minúta a pol. Pán Draghi vyhlásením Whatever It Takes uh, ukludnil finančné trhy, ale toxické kredity v Taliansku sa presúvajú na daňovníkov a euro, kríza eurozóny pokračuje. Mnohí túto krízu uh, cítia každý deň uh, v meďaženke. Pán Draghi sa sám nazval Jackson Hole, ale toto nestačí. Treba fiškálnu aj investičnú politiku chýbajú investície a e, nulové e, úrokové sadzby nestačia na to, aby sa to dostalo do reálnej ekonomiky. E, preto sa Európskej centrálnej banke nedarí splniť cieľ udržať infláciu každý rok na 2%. E, niektorí žartujú dokonca, že cieľom je 0 až 0,2%. E, e, hrozilo, že v na Cypre sa e, nebude môcť už euro používať, ak sa nezach- nezachráni e, istá banka. To isté aj v Írsku to e, nie je prípustné, pretože aj slepý by videl, že opatrenia situáciu v mnohých krajinách zhoršili. Povedal to aj Bill Clinton. Európska centrálna banka musí nakupovať napríklad pomoc Európskej investičnej banky. Inak to nepôjde. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ukončíme teraz oficiálne vyjadrenia politických skupín a potom budeme pokračovať ďalej a budeme aj využívať modrú kartu. Zatiaľ e, má e, slovu, e, slovo pán, Magzi, pán Udarun za skupinu zelených. Nech sa páči. Vážený pán eh, Draghi, tento parlament vás už mnohokrát privítal a vítali sme aj opatrenia, ktoré ste príjmali počas posledných rokov. Boli to opatrenia na oblasti menovej politiky, takisto vaša ochota eh, naďalej nakupovať eh, štátne dlhopisy, ktorá v konečnom dôsledku pomohla ukončiť aj ten nástup krízy. V každom prípade ale tieto programy najmä v oblasti kvantitatívneho uvoľňovania prišli neskoro a neboli dobre navrhnuté. Zdá sa, že ich e, úmysel je dobre navrhnutý, ale v praxi nemajú dopad na reálnu situáciu na trhu, ako hovoril aj kolega. A takisto sa nás, nás trápi, pán Draghi, že tento program nepodporuje reálnu ekonomiku niečo, čo sme už opakovane zúrazňovali pri mnohých príležitostiach a takýmto spôsobom len ďalej, naďalej vlastne nasycujeme alebo zväčšujeme špekulatívne bubliny a nejako nepomáhame reálnemu hospodárstvu. A to by práve menová politika mala robiť. Mala je podporovať reálny dopyt. Nedostatok agregovaného dopytu e, je problém, ktorý musíme riešiť jedným z týchto programov a práve e, tie dáta, ktoré dnes máme, hovoria, že tieto nástroje nefungujú, ako by sme chceli. Na záver, pán Draghi, chcem povedať toľko, že e, vidíme najmä ako sme konali v Grécku. A naozaj nám tu výrazne chýba taký ísť, taký nejaký dostatok právne jednoznačného prostredia, najmä čo sa týka, aká je tá línia e, núdzovej likvidity, poskytovania núdzovej likvidity keď porovnáme to, čo sa deje teraz na Cypre, to, čo sa deje v Grécku, nezávislosť centrálnej banky je kľúčové, tak aby sa rozhodnutie e, vlastne neprimali paralelne s tým, ako sa príjmajú na Euroskupine závery. To výrazne ohrozuje dôveryhodnosť celej inštitúcie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán poslanec Valli za EFDD. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vidíme, že v roku 2015 išlo opäť o politické rozhodnutia, e, ktoré boli príjmané z politickej úrovne. Vidíme, že e, európske štáty sa vzdali svoje suverenity pre Európsku centrálnu banku. Vidíme, že krajiny už nekontrolujú viac svoje meny a celý tento systém je vlastne absolútne netransparentný. Vidíme, ako sú rukojemníkmi celé národy v tomto systéme, ktoré nedokážu ovplyvňovať demokratické rozhodnutie o svojej menovej politike. A to je vlastne len, e, len diktát Bruselu. Mali by sme si uvedomiť, že dôvera so spotrebiteľmi mala byť prvým pilierom bankového systému, ale vidíme, že dochádza k systémom konfliktu záujmov, takisto k neúčinnému dohľadu nad bankami. Európska centrálna banka presadzuje politické ciele, ktoré nefungujú, úsporné opatrenia a reformy vidíme, že dochádza k veľkému mrhaniu fiskálnych prostriedkov. Vidíme takisto aj k tomu, že sa postupne strategicky mrhajú verejné zdroje za cenu privatizácie, za cenu, za cenu privatizácie následných podnikov a takisto aj za cenu straty dôvery. Nedá sa, e, nemôžeme dovoliť, aby jediný, jediná alternatíva na stole bola postupná ďalšia strata suverenity a ústup od demokratických bezpečnostných mechanizmov, tak ako sa to konštatovalo aj v správe piatich prezidentov. Musíme si uvedomiť, že e, občania musia byť súčasťou a nie eurokracia eh, súčasťou tohoto rozhodovania. To je tá nová cesta pre Európsku úniu a vyžaduje si to koordinovanú stratégiu smerom preč od eura naspäť k štátnym menám. To je jediný systém, ako sa tohoto zbaviť, lebo systém eh, tohoto náboženského fanatizmu hľadom obhajoby jednotnej meny jednoducho nefunguje. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pán poslanec Anemans za skupinu ENF. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako keby kríza eura nestačila a, a liberáli sa naozaj podpísali na tejto správe. Pán Draghi má zelenú, môže pokračovať v tom, čo sa robilo doteraz, ako keby sa nič neudialo spravodajca bol niekedy možno, že až príliš kritický, keď hovoril, že Európska centrálna banka prekročila svoje pravomoci k tým, že začala e, kupovať štátne dlhopisy. Táto správa je ako keby bez zuba. Teraz sa dostávame do doby, kedy sa naozaj všetci tvária pri eure, ako keby bolo všetko e, v poriadku Takže pán Draghi má naozaj teraz e, možnosť e, pokračovať e, v svojich opatreniach. A to všetko s peniazmi, ktoré sa umelo tlačia, nezvyšuje sa ekonomický rast a nezlepšuje sa ani situácia. Chýba tu dôvera v prežitie eura. Vaša politika teda e, smeruje e, do múru. Možno je to ešte lepšie, pretože vďaka tomu e, sa euro e, rozpadne. A vy, pán Draghi, budete musieť zmeniť politiku. Ospravedlňujem sa, pán poslanec Zanemans, ale e, poprosím vás, aby ste neurážali, e, minimálne neurážali našich hostí. To je to minimum, čo môžeme spraviť. Ďakujem pekne ďalej pán poslanec Sinadinos za nezradených poslancov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A, ne, ide o to, že aké e, je podstata e, hospodárskej politiky Nemecka Európskej únie a um, podľa článku 11 ECB e je kategoricky povinná robiť všetko, aby chránila eurozónu. A oni e, robí všetko pre peniaze a nie pre občanov, ani pre financie, ani pre štáty. E, Grécko e, muselo vyjednávať o svojom prežití a ECB presala presela s poskytovaním likvidnej ponuky a vykonávala um, pomstu um, proti malému zlému bratovi a um, preto uh, je to len uh, nástroj na presadzovanie nemeckých finančných záujmov a preto treba zmeniť uh, smerovanie EÚ a to bude možné len keď budeme mať národné vlády. Ďakujem pekne, poprosím vás. Tento ukončujem teraz časti vystúpenia predstaviteľov politických skupín. Pokračujeme ďalej, už teraz je možné klasť otázky modrou kartou. Ďalej pán poslanec Rozaty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa menová politika ECB je správne zameraná na obnovu cenovej stability a mm, prispianie k postup na ekonomické obnove v eurozóne a e, tie pokračujúce e, opatrenia, ako je e, program nákupu aktív, sú úspešné, aj keď sú v niečom omeškané, ak by boli skôr zavedené, tak by boli podľa mňa výsledky lepšie. A to nie je kritika, pán Draghi, pretože my sú jasné politické obmedzenia, v rámci ktorých musíte konať a hlavne silnejšie postavenie voči týmto opatreniam zo strany niektorých členov členov riadiacej rady, ale dovolte povedať, že e, tá e, opozícia vychádza z skutočnosti a tieto preukázali, e, že vy ste mali pravdu a oni nemali pravdu. Pán predseda, dnes hovoríme o správe o CB a myslím, že to je objektívny a vyložený dokument. Je to oveľa lepší dokument v porovnaní s prvým návrhom, ktorý bol diskutovaný vo výbore Ekon, ktorý podľa mňa bol jednostranný skreslený a plný e, neodvodnených e, obvinení proti ECB e, vo veciach, za ktoré ECB ani nie je zodpovedná. Pán Draghi, mám jednu otázku na jednej z predchádzajúcich schôdz počas menových dialogov vo výbore Ekon ste hovorili, že by ste uvažovali o peniazoch helikopter k Chcem sa vás opýtať, že eh, čo si teraz o tom myslíte o eh, právnych eh, dôvodoch, o zlých a dobrých dôsledkov tohoto opatrenia, ak by sme ho zaviedli? Pán poslanec Rozáty, máte tú otázku. Je tu otázka pre vás. Akceptujete otázku? Pán Vandela, nech sa páči. Ja, dank voorzitter. Meneer u heeft een... Ďakujem, pán predseda. Pán Rosati, vy ste tu prišli so skvelým prejavom. Tu chránite pána Dragiho a hovoríte, že e, odvedol e, skvelú prácu. To ma prekvapuje, pretože on vôbec e, nerobí dobrú prácu. Má mať infláciu po 2% od roku 2013, to nie je na takej úrovni. Ako môžete povedať, že pán Draghi Eh, dobre robiť svoju prácu. To je nepochopiteľné, pán Rozoty. Eh, bolo to hm, možné v rámci jeho hm, pôsobnosti, ako sú popísané zmluve. Ako som povedal, eh, možno kvantitatívne zjednodušenie sa mohlo vykonať skôr, ale ako som povedal, sú tu politické obmedzenia. V hm, tam konečnom dôsledku pán Draghi prijal rozhodnutia, ktoré zachránili eurozónu v roku 2012, keď vyhlásil, že robí čokoľvek treba, aby zachránil euro. A myslím si, že si zasluhuje uznanie za to, čo urobil. Gualtieri. Ďakujem pekne, pán Gualtieri, máte teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rád by som poďakoval politickým skupinám za ich príspevok, za snahu zlepšiť tento text. Tento text je dnes už textom vyváženým, veľmi jednoznačne vyjadruje také pozitívne zhodnotenie aktivít v oblasti menovej politiky Európskej centrálnej banky a takisto uznáva tú dôležitosť nekonvenčných opatrení, ktoré boli prijaté počas posledných mesiacov. Ja takisto aj zdieľam toto hodnotenie, ktoré vyjadril pán, predseda, pán prezident Draghi ohľadom posledného rozvoja v oblasti makroekonomického, makroekonomického pnutia. Takisto vidíme, aké tlaky sú vyvíjane na vnútornú ekonomiku, takisto ako sa vyvíja úroveň spotreby. Nemôžeme zabúdať ani na globálny kontext, takisto spomalenie tempa rastu nových trhov, nových ekonomík a takisto aj zmeny na, na finančných trhoch to, to, ako dokážeme ovplyvniť globálne trhy, to je veľmi obmedzené, ale vieme ovplyvniť to, ako sa vyvíja eurozóna. A práve v tomto smere je dôležité, aby sme príjmali takéto európske menové nástroje, ktoré majú jednoznačne pozitívny dopad ako sme mohli vidieť počas posledného obdobia. A takisto je dôležité v podstate v tomto smere podporiť to posledné orientovanie alebo to posledné nameranie, menové, zameranie menovej politiky, ktoré naplno dosahujú alebo plnia tie ciele, ktoré si vytýčili. Ale samozrejme menová politika sama o, o sebe nezabezpečí únik z, cyklickej, z cyklického E, v cyklickej pasce e, hospodárskej krízy a v tomto smere je nevyhnutné prijať vyvážené štruktúrálne e, zmeny a reformy tak na strane ponuky ako aj dopytu a zároveň nevyhnutné aj vlastne vytvoriť alebo zabezpečiť to, aby reformy na rozpočtovej stránke držali tempo s reformami v oblasti e, reformy a e, reformy štruktúry trhu práce. V tomto smere si musí vedomiť, že nedostatok e, vyváženosti týchto zmien musí zachovávať adekvátne tempo, tak aby sme dostatočne implementovali všetky zmeny a zabezpečovali ich rovnovážne, rovnovážne uplatňovanie alebo teda rovnocenné uplatňovanie vo všetkých oblastiach a to najmä vlastne v dlhodobom kontexte svete, ktorý označila aj správa 5 predsedov, 5 prezidentov a v tomto smere je takisto aj nevyhnutné pracovať aj na schválení návrhu Európskej komisie ohľadom schémy pre záruku bankových vkladov. No a ďalej e, je dôležité neustále vnímať aj e, externé faktory, ktoré môžu ovplyvňovať finančnú stabilitu. Ďakujem pekne. Pán Lunes, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán Draghi vy ste nezávislí, ale musíte sa zodpovedať za svoju politiku. Napríklad e, ekonom e, Peter Pratt odpovedal na otázky od Hertanonsa za vás a napríklad povedal, že ste už vytlačili bilión na pár eur, ale infláciu ste nedohnali a pán Prat tiež hovorí, že pokračujeme ďalej a budeme tlačiť ďalšie peniaze bez obmedzenia. Pán Draghi, e, vy nafúkujete mydlové bubliny v našej ekonomike a útočíte na naše nasporadné prostriedky a naše dôchodky. Mohli by ste, e, prosím, počúvať e, Willia Whitea, človeka, ktorý dobre predpovedal finančnú hospodárskú krízu? Hovorí, že menová politika časom stráca účinnosť a škodlivé vedľajšie účinky sú stále zretelnejšie. Myslím, že nad tým by sme sa všetci mali zamyslieť. Minuto, a lei la parola. Ďakujem pekne, pán poslanec Kalvet Šambon, máte minútu, slovo na minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne aj vám, pani Dragi a pán komisár. Chcem zablaželať eh, vám za eh, technickú prácu, pán Dragi, a mám technickú otázku. Eh, Nespôsobuje vám obavy, že vstup Číny do Jira Druhá otázka je, že ako politický bankár viete, že ja i moja skupina stále budeme podporovať myšlenku, aby menová politika neriešila produktivitu ani konkurenčnosť e, e, európskej ekonomiky. E, v tom vás budeme podporovať a preto štruktúrálna reforma je nutná a musíte ju vyžadovať. Ako technicky politický banker vám som vďačný za pristúpenie k systému zabezpečenia vkladov, ale je to veľmi spomalé a chcem vám tiež zablažovať ako európskeho Bankár, e, Vy ste v roku 2014 e, e, dosiahli veľký prospech pre ECB a prečo nemôžete tieto využiť pre lepšie financovanie eurodomov? Ďakujem, pán predseda. pán predseda Draghi, pán komisár Dombrovský, s menová politika e, nestačí, musíme zmeniť našu ekonomickú politiku a to je naozaj otázka, ktorá je venovaná pánovi Dombrovskisovi, pretože to znamená, že e, ustúpime od e, jednostrannej politiky úspor k investíciám hlavne v štátoch, kde je prebytok, pán Dombrovskis. Prečo? je tu toto meškanie, k, v, e, cez celoeurópskej záruke vkladov, čo e, mala byť e, e ďalšia noha bankovej únie, ďalší pilier. Ako pán Šojble e, dlho bude tu zachovať svoje veto? Pán predseda Draghi, chcete e, ďalej presadzovať e, program kvantitatívneho e, zľahčovania? Alebo nastane istá domáca opozícia, ktorú bude viesť pán Weitman a e, u nás v Grécku, čo sa týka kvantitatívneho e, zľahčovania, v skutočnosti musíme platiť viac za to, aby e, sme si počali peniaze. Je tu nejaký príznak stabilizácie greckej ekonomiky? Ak to bude pokračovať, tak bude táto zadusená. Máte tú kartu eh, od pána Schaffhausera. Akceptujete ju? Nech sa páči, máte slovo, pán Schaffhauser. Oui, cher collègue. Ďakujem, vážený kolega. Pýtam sa, prečo grécka vláda nežiada, aby Európska centrálna banka eh, poskytla likviditu, tak, ktoré, ktorá by bola investovaná do gréckej ekonomiky, vzdelávania energetiky. Nešlo by o eh, Eh, virtuálne peniaze, ale skutočnú zmenu v reálnej ekonomike. Prečo eh, kvantitatívne uvoľňovanie sa týka iba bank? Ďakujem pekne, pán Papadimulis, nech sa páči, mať odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Zrutenie eurozóny a návrat k eh, národným menám je program Marine Le Pen a nie Alexosa Ciprasa a, a keď e, opustím Grécko, to bol Šojbleho plán a grécka ekonomika sa teraz stabilizuje a dúfame, že v budúcnosti a v roku 2016 bude mať pozitívnu mieru rastu a e, my e, v ľavici bojeme ne za kolaps eur, ale chceme opäť vidieť rast v európskej ekonomike. Uh, you, Draghi, Ďakujem, pán Draghi, vy ste povedali, že vaša politika funguje, ale uh, nedostatočná výkonnosť v eurozóne e, e, je e, teraz predmetom len kvôli katastrofy v šengenskej oblasti a obe tieto piliery európskej integrácie kolabujú a rozpad Schengenu teraz spôsobuje šokujúcejšie obrazy v televízii, ale tiež nefungovanie eurozóny má tiež devastujúce dôsledky. 40% miera zamestnanosti mládeže na juhu a dlhá stagnácia ničia ľudský potenciál. ECB hovorí, hovorí o strukturálnych reformách. Áno, tieto sú potrebné, aby sa zlepšila produktivita na juhu, ale aj keď sa budú úspešne plniť, eh, tak eh, oni eh, spôsobia len malú zmenu pre nápravu uh, zásadného rozdielu ekonomickej sily. Každý štát potrebuje svoju vlastnú menu, aby mala páky na kontrolu vplyv mm, na mm, výmenné kurzy a tiež každá krajina musí byť schopná kontrolovať vlastné hranice. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán eh, Mono. Nech sa páči, minúta a pol máte slovo. Vážený prítomný, v prvom rade chcem eh, poukázať na vplyv hlavných politických skupín na spravodajcu a to zmenilo túto správu, zhoršilo ju. E, nikdy sa tu nehovorí o rope a pritom netreba pripomínať, že prepad cien e, vlastne je za súčasným ekonomickým kontextom. E, nie je stabilný ropný priemysel a má to dopad na celú európsku ekonomiku. E, má to veľký dopad aj na ceny a vysvetľuje to aj vysoké riziko deflácie, proti ktorej bojuje ECB a pritom prepad cien o 50 za niekoľko týždňov. Zatím nie je e, dopyt a ponuka na fyzických trhoch s ropou, ale je to čistá špekulácia na trhu s derivátmi e, každý deň sa každý baril ešte raz 200 krát predáva na špekulatívnych trhoch, takže sa to, e, ten prepad ešte raz zopakuje ale keď budú zase špekulátori e, vsádzať na nárast ceny ropy. Európska centrálna banka by mala e, prehodnotiť e, svoj cieľ, pokiaľ ide o infláciu. Treba stanoviť pravidlá pre špekuláciu. Bola to aj priorita e, francúzského predsedníctva a G20, ale o 5 rokov neskôr e, sa nič nezmenilo, pán Draghi, preto sa pýtam, čo chce spraviť Európska centrálna banka proti e, finančnej špekulácii v prípade energetických cien, tak aby boli ich ceny trvalo udržateľné v eurozóne. Prego, per un minuto e trenta. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Stoložan, máte slovo na minútu a pol. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda som si istý, že bez e, rozhodnutých profesionálnych e, rozhodnutí Európskej centrálnej banky by ekonomika eurozóny by ešte veľmi dlho bola v situácii nielen stagnácie, ale dokonca deflácie. Myslím, že sme nevenovali dosť času dôsledku e, politiky lacných peňazí. Tak dlhodobo, ako aj na eh, úspory a dlhodobé investície. Nemôžeme eh, neskonštatovať, že eh, penzíne fondy, poisťovne a hlavne inštitucionálni investori E, e, boli na celej čiare stratoví. Preto si musíme položiť otázku, ktorú e, mnohí kladú Európskej centrálnej banke a síce, ako dlho si myslíte, že táto menová politika, teda lacných peňazí, môže pokračovať? Ďakujem pekne. Pán poslanec Frejera, dve minúty, nech sa páči. Pani poslankyňa, ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán komisár Dombrovskis, Vážený pán predsedajúci, vážený pán prezident Draghi, v prvom rade chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, najmä vám, pán Draghi, za odpovede, ktoré ste nám dali a za odpovede, ktoré ste poskytli e, najmä e, nám ako skupine, e, ktorí podpisovali správu, ktorá bola pripojená k správe piatich prezidentov. Takže naozaj sme v tomto smere veľmi vďační. Vy pripisujete dôležitosť tomuto, že, alebo tomu, že mechanizmus stability by mal eh, sa kapitalizovať výraznejším spôsobom a zároveň, že sme eh, mali možnosť vidieť už väčšie posilnenie tohoto nástroja, tak aby eh, spoločná úverová línia pre mechanizmus dohľadu a riešenia konfliktov bol dostatočný pre naplnenie tohoto programu. Pevne veríme, že aj správna rada, aj komisia zachovajú tieto isté kompromisy, ale je zrejme, že tu máme akúsi unikátnu formu bankového dohľadu už od roku 2015, eh, vlastne roku 2014 a teraz je to aj eh, nové unikátne, eh, sú to aj nové unikátne prvky, ktoré ešte nie všetky sú operatívne nasadené. Napriek tomu ale vlastne to jednotný mechanizmus riešenia ešte nenabehol v plnohodnotnom kontexte ale v každom prípade všetko to, čo viedlo k tejto ceste, bolo pomerne problematické, najmä pre tie najzraniteľnejšie ekonomiky v Európskej únii keď hovoríme o e, finančných prostriedkoch súkromného pôvodu, e, takisto keď hovoríme o účtovaní strát alebo o e, potenciálnom strate a potenciálnej strate vkladov, tak vidíme, že dochádza naozaj veľmi protirečným reakciám na trhu. A presne naopak ako to, čo sme chceli dosiahnuť, alebo presne opačné od toho, čo sme očakávali v tejto fáze tranzície. Zdá sa, že táto fáza je oveľa komplikovanejšia, oveľa rizikovejšia než ktorákoľvek iná fáza musíme si uvedomiť, že to všetko je zatiaľ v rukách štátov a e, šte, členské štáty, najmä tie najslabšie, by mali e, zabezpečiť e, vlastne zamedzenie týchto kontaminácií, ku ktorým môže dôjsť. Musíme si uvedomiť, že Európska centrálna banka by mala účinnejšie predchádzať systémovým rizikám spolu s členskými štátmi a zároveň je dôležité, aby dokázala úspešnejšie riešiť problémy tých nefungujúcich alebo tých kontaminovaných radioaktívnych úverov, ktoré nefungujú. A, takže v tomto smere naozaj veľmi dôležité hľadať takéto kompromisné riešenie. A, je otázne, že kto v tomto smere je oprávnený konať, či Európska centrálna banka alebo komisia, ktorá má v tomto smere konkrétnejšie kroky. Treba si na to nájsť odpovede, pretože bez toho, aby sme to vedeli, Európska e, banková únia môže zničiť Európsku úniu ako takú. Ďakujem pekne. Pani von Storch, dnes hovoríme o Európskej centrálnej banke politike s centrálnou bankou. Vítam vás, pán Draghi, už roky vediete politiku národných mimoriadných záujmov, zachraňujete nesolventné štáty a banky, ktoré sú pred kolapsom. To je fiskálna politika a nie menová politika. Na to nemáte žiaden mandát. 25. júla 2012 e, eh, slúbili, že spravíte všetko potrebné na eh, udržanie záchranu eura. Pán Draghi, ani to nie je vašou úlohou. Vašou úlohou je eh, držať mať stabilnú hodnotu eura a, a, a nie počet členov eurozóny. Teraz hovoríte, že to nevzdáte a že e, chcete infláciu, ale za vašu politiku bude niekto musieť platiť a to nebudú e, tí, ktorí z krízy ťažia, ktorí ju spôsobili. Sú to tí, ktorí e, majú úspory alebo e, podnikové dôchodkové fondy a to je to zákerné na tom. Vaša politika problémy nerieši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 škodí malým ľuďom, to je e, nesociálne. E, Prestante s tým a urobite službu Európe. Pán poslanec Flanagan na jednu minútu. Vážený pán Draghi, nedávno zverejnená správa o bankovom vyšetrovaní v Írsku ukazuje tým obvinujúcim prstom priamo na ECB. Odhaduje sa, že 9 miliard mohlo byť ušetrených pri tom tzv. herkate, pri tých úsporných opatreniach, ktoré boli vykonané a ktoré vlastne boli urobené pod nátlakom vášho predchodcu, pána Trišeta. Tých 9 miliárd je už preč. Je to veľká nespravodlivosť, ale dochádza k ďalšej nespravedlivosti na Írsku práve teraz pod vašim dohľadom, pán Draghi. Hovorím o trvalom zničení e, toho, e, tých povoleniek v objeme 31 miliárd. Tieto povolenky a tieto vlastne e, dlhopisy boli vydané v rok, okolo roku 2010, aby chránili ľudí, ktorí mali vklady v ohrozených bankách. Tieto banky boli likvidované, ale teraz sa hovorí, že všetkých 31 miliárd musí byť vlastne stiahnutých z obehu našou centrálnou banku, bankou. Dnes sme si už požičali 6 miliárd a naša centrálna banka si bude musieť požičať ďalších 25 miliard na výkup týchto eh, pohľadavok. Eh, pýtam sa teraz vás priamo, či zastavíte eh, toto neuveriteľné konanie. Nedovolte, aby toto bolo vaše, váš odkaz našim deťom a celému Írsku. Prosím, odpovedajte na túto otázku a a daj, urobte to pre mňa prvým zážitkom v tomto parlamente, že jednu otázku mi tu niekto reálne zodpovie. Ďakujem pekne. Pani Kapel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda komisie, vážený pán Draghi oslabená celosvetová ekonomika, aj Čína a prepad cien ropy. To spôsobuje medzinárodne neistotu. Aj v eurozóne panuje neistota nielen kvôli tejto globálnej nestabilite, ale kvôli vývoju menovej politiky Európskej centrálnej banky e, sú tu rizika spojené s kvantitatívnym uvoľňovaním a preto e, sa ešte e, zhoršuje ekonomická situácia. E, úrokové sadzby sú veľmi nízke, blízke nuly, nule, aj keď to na schopnosti nič nezlepšuje a banky poskytujú málo úverov, tak jednotlivcom ako aj podnikom. To je sklamanie. Európska centrálna banka teraz pumpuje 60 miliónov eur každý mesiac až do marca 2017 e, skupuje štátne dlhopisy a preto e, hlavní veriteľia budú e, hlavné banky toto vyvíja tlak na Európsku centrálnu banku, aby boli naďalej úrokové sadzby nízke, a, ale um, sú potrebné štruktúrálne reformy, e, konsolidácia e, rozpočtov a verejné investície. Bez toho nebude rast a zamestnanosť v Európe. Kapil, tiene... Pani Kapel, máte tu e, žiadosť o otázku, modrá karta od pána Arnota. Akceptujete ju? Nie? Uh, Ďakujem pekne. Ty pre posudzovanie úspechu alebo zlyhanie to jednoducho nestačí. Stačí, keď sa pozrieme napríklad nezávislo na to, ako fungujú krajiny mimo eurozóny a tie, ktoré fungujú v eurozóne. A vidíme, že tie, ktoré sú mimo eurozóny, sa vyvíjajú rýchlejšie, rastú rýchlejšie. Takže súhlasíte s tým, že euro je neúspešný politický projekt, rozhodne nie úspešný ekonomický projekt a mali by sme rešpektovať demokratické suverénne právo každej krajiny, ktorá nechce vstúpiť do eurozóny a mali by sme krajinám umožňovať vystúpiť a nie vstupovať do eurozóny? Ja si zásadne myslím, že demokratické práva e, členských krajín musia byť rešpektované a taktiež si myslím, že by bolo zmysluplnejšie, keby európska mena, jednotná mena neoslabovala ďalšie zjednocovanie Teraz je otázne, či táto mena nás dovedie k úspechu. Zatiaľ to tak nevyzerá. Senora. Ďakujem pekne, pani Kapel. Pani Pavlova, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa vrátiť k niečomu, o čom sme hovorili pri predchádzajúcej správe Európskej centrálnej banky, banky a teda poskytovanie úverov podnikom. Situácia je naďalej neuspokojivá napriek prijatým eh, opatreniam. Európske podniky z veľkej časti sú závislé od bankových úverov a alternatívnych zdrojov, a, ale nestačí to na pokrytie dopytu. Ja vítam opatrenia Európskej centrálnej banke v snahe vyriešiť tento problém. Zahrania to napríklad negatívne úrokové sadzby a dlhodobé operácie refinancovania. Som taktiež e, rada, na základe tejto správy, že boli celkom úspešné aj súbežné opatrenia, napríklad znižovanie e, rizika e, pre finančnú stabilitu. E, dlhodobé financie refinancovania pomohli zlepšiť poskytovanie bankových úverov, ale napriek tomu sa nezvýšil raz, tak, ako sa očakávalo. 400 miliard bolo napumpovaných do bankového systému v rámci operácií refinancovania, ale e, výsledky neboli ako sa očakávalo. Takže naďalej je ťažké pre podniky získavať úvery, hlavne v niektorých členska, členských krajinách. Menové opatrenia Európskej centrálnej banky sa teda e, obmedzili iba na isté oblasti a preto žiadam komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia na poskytovanie úverov pre podniky a hlavne malé a stredné firmy. Pani Beres, e, ďakujem, vážený prítomný. Viete, že tento parlament e, sa už vyjadrilo k vašej práci v rámci trojky a iných inštitúcií. E, je tu otázka úlohy Európskej centrálnej banky pri uplatňovaní memoranda, hlavne v Grécku. Myslím, že tu by sme potrebovali viac informácií z vašej strany. E, treba si to ozrejmiť. Spravodajca povedal, že nech už je e, akákoľvek e, kvalita vašej menovej politiky nedosiahne všetko a že je potrebné obnoviť investície tu a tam. Vy sám ste povedali, že ekonomické podmienky nie sú e, dostatočne stabilné a že menová a ekonomická únia musia byť e, završené nielen e, doplniť ten chybajúci E, pilier, čiže e, úniu kapitálových trhov, ale aj vytvorenie e, tých rozpočtových kapacít. Vy ste autorom správy piatich predsedov a táto otázka sa tam spomína. Je tu ekonomická situácia eurozóny a taktiež ťažkosti v niektorých členských krajinách a preto sa pýtam, či si nemyslíte, že by bolo treba zrýchliť harmonogra a nečakať na rok 2017 a teda okrem menovej politiky aj nástroje eh, ekonomické by mali byť čo najskôr použité. A ešte posledná otázka, pán predseda. Ešte tu teda nie je spomenutá v správe pána Matiasa, ale e, predsa len sa o nej každý rok hovorí. Ide o používanie bankoviek 500 e, eurových bankoviek. E, je to otázka, ktorá sa vracia, hlavne keď sa hovorí o financovaní terorizmu. Mohli by ste o tom povedať viac? Máme pocit, že táto otázka je tiež otázkou, ktorej by sa Európska centrálna banka mala venovať. Senior Kuzmiuk. Pán poslanec Kušmiuk, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. A ja by som eh, chcel eh, pripomenúť vyhlásenia um, pána Mario Draghi z 2014, ktorý povedal, že CVP urobí všetko, aby sa dalo, aby udržal uh, a obránil euro. A uh, skutočne odtedy ECB uh, vykonáva politiku uh, veľmi nízkych uh, mier uh, a od marca 2015, ako sme počuli do marca 2017, s e, publikáciou e, na drobnom trhu e, viac ako 60 miliard mesačne a 1,2 bilióna eur. A no, vďaka tomu sa umožnilo e, udržať e, pomerne e, nízke zadlženie, ale dosť nízke je vývoj uverovania podnikov a riziko nasledujúcich špekulatívnych paník a stále nižšie ako pred krízou úroveň súkromných aj verejných investícií, aj plnenie Junckerovho plánu a v dôsledku z toho sa ukazuje, e, že e, tie štáty, ktoré majú e, vlastne národné meny už niekoľko rokov majú vyššie miery rastu hospodárstva a nižšie nezamestnanosť ako štáty, ktoré majú euromenu. Ďakujem, pán Man. Ďakujem, pán predseda. Napriek problematickému globálnemu kontextu sú prognózy pre rast v EÚ celkom dobre 7 ale sú tu vysoké miery zadlženia a nezamestnanosti v členských krajinách, musia sa znížiť a tu e, by pomohla e, pomoc reálnej ekonomike, hlavne malým a stredným podnikom, ale potenciálne rizika pán predseda e, Draghi spojené s politikou nízkych úrokov sa nemôžu prehliadať v kontexte úspor, ako aj e, dôchodkov. E, sú tu možno, že rôzne názory, ale to, čo počujeme e, z krajných strán spektra, to nie je prípustné. Pri dlhovej kríze ste prijali mnohé nekonvenčné kroky a posilnili ste menovú politiku. Dá sa hovoriť o e, cestách, ale cieľ je chválihodný. A ešte jedna vec. E, e, odstranili ste mnohé obavy spojené s vašou politikou, ale teraz potrebujeme jasnú deliacu čiaru medzi dozorom a menovou politikou a od roku 2000 14 máte dozor nad 222 e, bankami v eurozóne. Treba teda ešte zvýšiť transparentnosť. Politickí experti sa v tom e, hlavne e, význajú, ostatní oveľa menej a to treba zmeniť. Voorzitter, wat mij betreft is dit het laatste. Pán predseda, čo sa mňa týka, toto je m, mm, posledná výročná správa. M, mm, prezidenta Maria Draghi Mario sa musí pohnúť a cieľ ECB, a to udržať infláciu okolo 2%, nedosiahol už od roku 2013 a navyše už v mesiace máme takmer novú infláciu. Deflácia klope na dvere a máme tu znižovanie cien ropy. Je tu narastajúca um, ponuka a klesajúci dopyt po rope, ale ECB stále nakupuje štátne dlhopisy a tým zatlačia infláciu. To sa vám nepodarí, aj keby ste zvojnosobili program. Čo sa stane? Bude rast zadlženosť a um, potrebné reformy nebudú fungovať. Zastavte ten program, stratili ste dôryhodnosť. Vyzývam vás, aby ste odstúpili a už nepokračovali v tejto politike. Mário musí odísť. Pán Muresan. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda predseda dragi, e, vy ste aplikovali správno e, nástroje menovej politike na dosiahnutie cieľov ECB e, k cenovej stabilite počas extrémne náročných ekonomických časov v posledných rokoch. Euro je dôryhodná mena a eurozóna je stále priťazlivá a nové členské štáty to vstúpili počas posledných dvoch rokov. Je treba, aby sa konsolidovala obnova v eurozóne a v EU. Na to treba ekonomické reformy národnej rovni vývoj našich víziev ehm, nemôže ehm, ostať jediným politickým nástrojom, ktorý sa aplikuje, aby ehm, naša mena bola eh, viac dopytovaná eh, na globálnom trhu. A členské štáty by e, nemali e, zaostávať ani v dobrých ekonomických časoch. E, štáty, ktoré nie sú konkurencieschopné, ktoré nereformujú, ktoré nedajú do poriadku verejné financie a stabilizujú bankový systém, budú postupovať do ďalšej krízy a sebe im nedokáže pomôcť. Keď hovoríme o cenovej stabilite, doteraz jadra inflácia sa nezvyšuje a dopad s eh, vývojom vtenia a ďalších rozvojových trhov eh, netreba podceňovať eh, v EÚ. Ako ste správne podali, vzhľadom na kvantitatívne zlepšenie ECB musí poskytovať viac informácií o tom, ako bude vystupovať z tohto programu bez toho, aby boli ďalšie dôsledky na cenovú stabilitu. A ešte jedno slovo nakoniec. Predsa, drahý, povedali ste, že tvorcovia politiky teraz majú na mysli väčšie výzvy okrem eura, ako napríklad migračnú krízu. To je pravda, ale ja chcem tiež dodať, že tiež musíme sa učiť, e, ako e, riešiť dve hlavné výzvy zároveň e, vzhľadom na to, že kríza s utečencami je tu. Neznamená, že by sme nemali pracovať na ďalšom posúdení eura v dlhodobom výhľade. Ďakujem. Sú tu dve modré karty. Teraz ideme na spontánnu rozpravu, keď je aj 8 e, ľudí žiada e, slovo. Ja by som rád im e, dal Slovák udržia svoje vystúpenie do jednej minúty a keď by sme postupovali v doterajšom vývoji, tak by sme museli porušiť tento, toto tempo a to by nebolo. My dáme slovo tým, ktorí ukázali modrý, modrú kartu a No, nedáme teda slovo e, tým, e, ktorí ukázali modrú kartu a e, dáme slovo tým, ktorí žiadali o vystúpenie v keďže aj spontánnej rozprave. Ďakujem predsedávajúci. Gospodine Draghi, miere koje poduzimate... Ďakujem pekne, pán Draghi. Opatrenia, ktoré vykonávate, sú dôležité a e, cené a tiež si e, ceníme e, otvorenie finančných e, zdrojov e, pre e, výskumné a vedecké inštitúcie, ale bez eh, opatrení eh, daňovej politiky a posilnenia konkurencie investícií eh, do výskuma a vývoja. Toto samo nedosiahne ekonomickú obnovu. Ekonomická obnova 1 až 2 neznamená plnú obnovu a preto musíme otvoriť financovania pre rizikovejšie projekty, fungovanie spoločného trhu, za rovnakých a e, rovnocenných podmienok, je dôležité, aby sa sprístupnili prostriedky e, pre malé a stredné podniky vo všetkých členských štátoch. Takže hoci potrebujeme opatrnosti, že musíme konať rýchlo, aby sme ďalej e, budovali bankovú úniu a úniu finančných trhov a musíme byť tvorví pri hľadaní nových zdrojov pre ekonomiku. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. ECB bez pochyby zohráva dôležitú úlohu, čo sa týka európskej ekonomiky a eh, využíva mechanizmy pre posilnenie rastu. Je ťažké zvoliť správny súbor nástrojov, no eh, videli sme v minulosti, že Takéto eh, opatrenia eh, môžu eh, byť môžu viesť k cieľom a doteraz neboli účinné a nesplňajú očakávania. Bez ohľadu na to, ako kritizujeme ECB, musíme si uvedomiť, že samotné opatrenia ECB nie sú dostatočné. Nestačia na to, aby posilnil rast. My potrebujeme reformy, ako uvedli ďalší kolegovia. Nie všetky členské štáty sú rovnako úspešné pri tejto úlohe. My e, čelíme vážnej e, kríze a ECB má veľkú zodpovednosť pri jej predchádzaní. Ďakujem pekne. Spustenie tejto krízy e, si žiada tri kroky. Jednak reformu štruktúrálnych, štruktúrálnu reformu finančných trhov, rozpočtov a finančného fungovania. Je dôležité uvedomiť si, že monetárne opatrenia, ktoré ste prijali, e, sú aspoň jednou z týchto troch krokov. Ale kríza veľmi bolestivo počiarkla a e, tie bolestivé kroky, ktoré musia znášať európske občania a to, ako sú úsporné opatrenia nekorektné voči nim opatrenia zo strany ECB by mali byť práve v tomto smere oveľa citlivejšie a musíme si uvedomiť, že stále nestačí to, čo bolo spravené. A najmä voči citlivenia týchto opatrení a najmä, aby sme zobrali do úvahy potreby konkrétnych ľudí. Je naozaj dôležité, aby sme skúmali efektivitu a, fle- a flexibilitu paktu stability a rastu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, akú veľkú krehkosť má celá eurozóna a zároveň, aká je úprimná angažovanosť v oblasti politických a štrukturálnych reforiem, tak, aby boli dostatočne vyvážené. Sociálna správa, ktorá bola v tomto smere aj spojená, to počiarkla. Je naozaj dôležité, aby sme naďalej e, spájali akékoľvek ďalšie reformné opatrenia e, s veľmi pozorne zváženými dopadmi, ktoré majú v sociálnej oblasti. Ďakujem pekne, pán Lúk, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, Európska eh, únia eh, čelí dvom eh, veľkým silným krízom. Eurokríza a kríze utečencov. A ehm, tieto obe krízy sa vyrovnávajú čo do povahy. A zatiaľ, čo pani e, Merkelová e, doteraz e, v tej krízi nevydaným spôsobom priťahuje a prijíma utečencov a zároveň sa, je tu hrozba, že sa rozpadne šengenská zóna a eurozóna. Obe to len získavajú ďalší čas, ale nerieši sa tým dôvod týchto problémov. Pri kríze utečencov sú to strukturálne dôvody, ako je Eh, vojny a chudoba mimo EÚ, eh, ktoré nedokážeme riešiť, ale eh, pre eurozónu dokážeme zvládnuť to, že čo máme ako hospodársky problém v eurozóne a v EÚ. Grécko je chorý človek, ktorý skoro leží v Bosporuse a Grécko musí vystúpiť z eurozóny, aby eurozóna mohla ďalej rásť. Ďakujem, pán Bigas. <clears throat> Európska centrálna banka predstavuje dnes eh, najväčšie mocenské centrum v EÚ a ECB predala funkcie, ktoré jasne prekračujú to, e, e, s čím sa e, počíta v jej štatute. ECB má bankovej menovú politikov a tým má dve lohy, ktoré sú v rozpore a tiež to vyzerá ako vydieranie a z, od členských štátov sa vyžaduje všetko, aby prispiali k financovaniu a sú tu aj um, pravidlá e, a chcem sa opýtať, e, prečo dajú všetky tie peniaze e, banka má za záruku má ECB, že tieto peniaze sa dostanú k ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú vzhľadom na Je tu teraz pri ozajstnom poslaní ECB. Je to stabilný makroekonomický rámec alebo prežitie bankového finančného sektora? Eh, ja eh, chcem povedať, že ehm, mám veľký rešpekt voči pánovi Dragovi na eh, úlohe ECB, pretože ECB sa pokúša opäť postaviť na nohy európske hospodárstva. To je neuveriteľne ťažká úloha, ale tiež si myslím, že je zaujímavé sa pozrieť, ako je postavená voči inflácii a čo môžeme s tým naozaj v budúcnosti urobiť a e, aké e, sú možnosti, e, ktoré máme k dispozícii. Môžeme napríklad tie snahy, ktoré robí ECB, urobiť ešte účinnejšie. Nemohli by sme sa napríklad postarať o to, aby sa tie peniaze lepšie využívali, aby sme zabezpečili lepšiu efektivitu a aby hlavne v sociálnej oblasti to prostredie prospievalo Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Sú tu dva spôsoby, ako môžete v živote niečo dochádzať. Jeden je taký nezávislý, nestranný spôsob, ktorý je postavený na konkrétnych dôkazoch a príjmate vlastne rozhodnutia podľa toho, čo je najlepšie pre občanov. Tá druhá možnosť je vlastne, že dopredu rozhodnete o vašich záveroch a potom urobíte všetko preto, aby ste ich dokázali obrániť. No a pri tejto správe sa nám podarilo urobiť všetko možné práve preto, aby sme dokázali obrániť euro. A asi nám je jasné, ktorá z týchto dvoch ciest to bola. <coughs> A žiadne dôkazy to nepodporujú. Pozrieme sa napríklad na jeden dôkaz z mnohých. Môžeme poukázať na to, že komisia očakávala 1,7% rast pre eurozónu v roku 2016, pričom Svetová banka predpokladá, že, že Spojené kráľovstvo bude rast 2,6%. Správa ďalej hovoria o tom, že mali by úradníci vyberaní na základe rodovej rovnosti. To je jednoducho len taký absolútny totemizmus. Takže budem hlasovať proti tejto správe, pretože um, jednak je to symbol toho všetkého, čo nefunguje v eurozóne a je to aj dobrý dôvod, prečo Británia nemá byť v eurozóne a my, nemyslím si, že by nám niekto mal hovoriť, čo máme a nemáme robiť. Senior Schaffhauser. Oui, monsieur le président. Pán predseda, v roku 2012 s François Droa, generálnym tajniakom Elizejského paláca a spolu s pánom Montim e, začali pracovnú skupinu, ktorá sa mala venovať otázke kvantitatívneho uvoľňovania. Išlo o to investovať do e, krajín so štruktúrálnymi nedostatkami Um, napríklad do obnoviteľných zdrojov energie a do veľmi bezpečných projektov infraštruktúry. E, projekt neuzrel svetlo e, dňa z viacerých dôvodov. Pýtam sa, prečo by ste sa nevrátili k takémuto e, programu kvantitatívneho uvoľňovania, ale v, v spojení s reálnou ekonomikou. Ďakujem pekne. Ďalej na slovo pán komisár Dombrovský. Nech sa páči. Mr. Chair, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade chcem poďakovať za túto diskusiu. Parlament má naozaj veľmi dôležitú úlohu pri diskusiách o európskej menovej politike a naozaj bolo pozitívne vidieť takéto angažované diskutovanie a informované diskutovanie. My podporujeme úlohu výboru ECON pri dialogu s Európskou centrálnou bankou a je to dôležitý komponent eh, nášho eh, demokratického dohľadu a transparentnosti ECB. ECB eh, reagovala na dlhé obdobie eh, nízkej inflácie a zároveň bude naďalej zohrávať úložu, tú úlohu eh, v strednodobom nastavovaní priorit pre eurozónu. Je teraz najvyšší čas, aby verejné orgány na všetkých stranách prijali zodpovednosť v rámci svojho mandátu. Dopad krízy nebol len cyklický ale mal aj dôležitý štrukturálny komponent a výrazným spôsobom znížil potenciálny rast európskeho hospodárstva. Štrukturálne fiskálne a menové politiky všetky zohrávali svoju úlohu v tom, ako sa vysporiadať s týmito výzvami. Tento rok komisia preto jednoznačne bude dávať prioritu iniciatívam, ktoré ak budú schválené rýchlo, budú mať priamy dopad na rast a tvorbu pracovných príležitostí. Budeme sa zameriavať na novú, nový impuls pre rast a investície Zároveň chceme e, zabezpečiť, aby spoločný trh bol hlbší a spravodlivejší a posilnili sme ho priemyselný základ. No a na záver sme tu preto, aby aj ekonomická menová únia bola hlbšia a spravodlivejšia a chceme budovať na záveroch správy prijatých predsedov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa vyjadrí pán Dragý, Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, naozaj som veľmi vďačný za túto diskusiu a pokúsim sa odpovedať na väčšinu tých poznámok, ktoré tu boli, hoci sa dopredu ospravedlňujem, že nie na všetky kvôli časovému obmedzeniu. Niektoré vyjadrenia alebo niektoré otázky, ktoré tu padli, boli inherentne politické. No a práve preto asi najlepšie e, kompetentné na odpovedanie sú národné parlamenty, národné vlády a vaši kolegovia v národných parlamentoch. Dovolte mi sústrediť sa na tie hlavné body. Z viacerých tých otázok, ktoré tu padli, e, si beriem to, že mnohí z vás majú pochybnosti ohľadom účinnosti našej menovej politiky a opatrení menovej politiky. E, dovolte mi ešte vysvetliť, prečo som opakovane hovoril, že naše politické opatrenia reálne fungujú. Všetky kvantitatívne indikátory ukazujú zlepšenia v oblasti poskytovania úverov a, a prístupu k financiám. Aby ste mali predstavu, tak e, medzibanková miera úverov e, spadla o 8 bazických bodov od mája 2014. A takisto si musíme pripomenúť, že správa, o ktorej ste hovorili, je z roku 2014, ale veľmi veľa vecí sa udialo od tohoto roku, takže dovolte mi dať vám takú aktualizovanú informáciu, e, najmä vzhľadom na to, čo táto správa obsahovala. Takže miera úverovosti sklesla 8 bazických bodov od roku 2014 a až o 140 bodov v tých krajinách, ktoré boli zasiahnuté najvážnejšie krízou. A ďalej, tieto zlepšené podmienky sa premietli do vyšších úverov a investícií v eurozóne, eh, ktoré podporili hospodársky rast aj infláciu a zároveň sa posilnila reziliencia eurozóny voči negatívnym globálnym trendom aby som vám dal len eh, taký stručný pohľad, tak v máji 2014, a to ešte pred oznámením uvoľnenia úverového režimu, úvery pre nefinančné korporácie, teda pre firmy, pre súkromné podniky sa zmenšili pri ročnej miere 2,9 ale od júla 2015 sa táto kontrakcia zastavila a úvery začali znova rásť. Po tretie, Úvery, ktoré mali zabezpečiť cenovú stabilitu a posilnenie dôvery e, v eurozónach, e, podporujú aj prebiehajúcu obnovu európskeho hospodárstva. Takisto berieme na vedomie, že ak by sme nezobrali my naše opatrenia, tak eurozóna e, by čelila jednoznačnej deflácii už minulý rok a ceny by klesali ešte rýchlejším tempom už aj tento rok. Ako napríklad môj personál vypočítal, že pri nedostatku alebo pri absencii úverových opatrení a kvantitatívneho uvoľňovania, tak rast by bol iba o jeden teda o jeden percentuálny rast nižší v období 2015 až 2017 a inflácia by bola negatívna v období 2015 a rozhodne menšia, než predpokladáme teraz na rok 2016. Keď niektorí z vás, alebo viacerí z vás sa pýtali, že ale čo malé a stredné podniky, ako toto všetko bude ovplyvňovať život malých a stredných podnikov, no tu môžem iba zopakovať to, čo som povedal na tlačovej konferencie, že predchádzajúci, alebo vlastne ten postupný priesak našich opatrení do reálneho hospodárstva bol výrazný, ak nie fantastický. A vlastne balík uvoľňovania úverov z júna 2014 má predovšetkým jednoznačný dopad na malé a stredné podniky, a to práve v tom, že miera vlastne čerpania úverov pri malých úveroch sa zmenšila menej ako v prípade veľkých úverov. A nedávne prieskumy Viete, že sú dva, dva prieskumy. Jeden je vlastne e, prieskum úverovosti bank, kde sa pýtame bank, aké kroky príjmajú, čo chcú robiť v oblasti, aké rozhodnutia príjmajú v oblasti pridelovania úverov alebo udelovania úverov, na základe čoho sa rozhodujú. A, a tu je odpoveď taká, že tu nie sú žiadne obmedzujúce faktory k dnešnému dňu. A potom je tu prieskum komisie, ak ho môžem e, citovať, a ten hovorí, že e, posledný prieskum o prístupu alebo dostupnosti malých a stredných podnikov, e, teda dostupnosti úverov pre malé a stredné podniky a takisto aj prieskum ochoty bank poskytovať úvery v šiestich mesiacoch od apríla do septembra 2015. Ale musíme priznať, že miera čerpania úverov pri veľmi malých úverov zostáva vyššia než pri veľkých úveroch. A to práve e, najmä v tých zraniteľných krajinách eurozóny a to zohľadňuje e, tú vyš, vyššie riziko poskytovania malým a stredným podnikom do istej miery. Ale samozrejme túto situáciu chceme zmeniť a prekonať. Takže došlo k zlepšeniu a či sú tie zlepšenia také, ako by sme chceli? Ešte nie. Musíme robiť oveľa viac. Musíme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky a podmienky dostupnosti úverov sa naďalej zlepšovali pre tieto firmy. Ďalej. Čo sa týka menovej politiky, um, hovoril som už vo svojom úvodnom vystúpení, že v svetle narastajúceho rizika voči cenovej stabilite a sme pripravení, a takisto aj správna rada je pripravená v súlade s našim mandátom revidovať a prípadne aj na novo zvážiť a prehodnotiť naše postoje voči politickým eh, procesom, eh, ktoré boli prijaté alebo ktoré boli naplánované na začiatok marca. A prehodnotíme to začiatkom marca. Viaceré tie otázky a poznámky sa týkali potenciálnych rizík, ktoré môžu súvisieť s nízkou um, um, s nízkymi úrokovými mierami a nekomerčnými opatreniami. Tieto nízke rizika súvisia najmä s, tým predstavou, s tou predstavou, že nízke uh, úrokové sazby negatívne ovplyvňujú sporiteľov a že naša politika môže poškodiť finančnú stabilitu a najmä uh, čo sa týka uh, dôchodkových fondov, poisťovní a takisto aj všeobecne všetkých sporiteľov. Takže v tomto smere sme tieto opatrenia už viackrát sa snažili rozptýliť. Ale dovolte mi povedať nasledujúce. V prípade sporiteľov je pravda, že nominálne sazby pri, pri mnohých úrovniach sú naozaj veľmi nízke v Európe z historických eh, perspektív. Takisto som viackrát vysvetloval, že nízka, nízkoúrokové prostredie len reflektuje súčasné ekonomické a štruktúralne podmienky, ktoré na trhu sú. A keď sa teda pýtam, ako dlho takéto prostredie bude trvať, no už bude trvať až dovtedy, kým sa ekonomické prostredie ako také nezlepší. Takže pokiaľ ide o úspory, ich menšie hodnocovanie, to je iba syndrom po dlhom období, v rámci ktorého vlastne hospodárstvo fungovalo pod rámec svojej pod rámec svojich kapacít. Predstavte si, že by sme vychádzali zo súčasného e, postoja, ktorý máme v súčasnej menovej politike, čo by sa udialo. No ľahko si to predstavíte, takýmto spôsobom by sme ešte ďalej skrátili ten hospodársky dynamizmus a takýmto spôsobom by sme vlastne prispeli k predlženiu obdobia nízkych úrokov a prehlbila by sa recesia. Ale takisto si musíme uvedomiť, že vklady nie sú jediným spôsobom, akým spôsobom vlastne a, sa šetria peniaze. To znamená, ak sa komplexne pozrieme na výhody, e, ktoré nám tento nový model ponúka, tak vidíme, že sa musíme pozrieť napríklad na štúdie, ktoré máme k dispozícii. Pozrieme sa na štúdiu Bundesbanky, Spolkovej banky, kde vidíme, že pokiaľ ide o typickú nemeckú domácnosť od obdobia roku 2008, tam to bolo zhruba na úrovni 1,5%, čo je istotne oveľa lacnejšie ako predkrízový priemer, ale je to oveľa vyššie ako viaceré obdobia počas 80. rokov, ak môžem uviesť príklad. Takže nemyslím si, že tu môžeme hovoriť o vyvlastňovaní úspor, tak ako to tu niektorí naznačili. Nie dnes teda, ale pri iných príležitostiach. A pokiaľ ide o možné dopady pre sporiteľov, tieto musia byť vnímané v širšom kontexte. Úspory sa robia na základe ziskov, ktoré musia byť zarobené tým, že sa podporuje napríklad zamestnanosť a podporu investície v kontekste spomínaných krokov, tak naša menová politika takýmto spôsobom podporuje kapacitu šetriť, sporiť. A pokiaľ ide o tie obavy, ktoré sa týkali napríklad finančnej stability, ako naša menová politika môže mať dopad na finančnú stabilitu. Áno, pokiaľ ide o cenovú stabilitu, táto je, tam je našim cieľom, aby sme z tohoto východiska vychádzali a musíme sa predovšetkým snažiť o to, aby sme tú stabilitu uchovali. Zároveň si uvedomujeme, že menové opatrenia môžu mať aj určité postranné dopady na náš finančný systém a napríklad tu budú nadmerné rizika, pokiaľ ide o výnosy. Avšak v tomto zmysle potrebujeme opatrenia, a nie zmeny v našej menovej politike. Dovolte mi teraz v stručnosti sa vyjadriť, pokiaľ ide o zaangažovanosť Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o program makroekonomického prispôsobenia, čo bolo vlastne ďalšie, ďalšia z pripomienok, ktoré tu boli spomenuté. Keď sa zriadila trojka, začiatkom roku 2010, tak Európska menová únia nebola vysporiadaná na to, aby e, sa vysporiadala s takou situáciou, že tu boli člen, členské štáty, ktoré stratili prístup k trhom. Takže zohrávala vtedy iba e, Európska centrálna banka určitú poradnú úlohu ako Európska komisia Medzinárodný menový fond. A vtedy sme považovali situáciu takú, že to bol zaujímavý doplnok na to, aby sme zabezpečili jasný pokrok. To znamená, trojka bola vytvorená na to, aby sme využili ten potenciál, ktorý ponúkajú jednotlivé e, inštitúcie. To znamená, bolo tu viacero dôvodov na to, aby sa od Európskej centrálnej banky očakávala, aby poskytla poradenskú činnosť a Európska centrálna banka prijala túto požiadavku. To znamená, boli tu viaceré programy, ktoré pomohli urobiť všetko preto, aby sa urobi, dosiahla finančná stabilita. Dovolte mi zdôrazniť ešte to, že toto zriadenie vlastne bolo kodifikované v rámci zmluv a aj na úrovni kolegislátorov v rámci TUPAKu a Európsky súdny dvor potvrdil právny základ takéhoto pokroku a v súlade v tom, s týmto Európska centrálna banka poskytuje poradenskú činnosť v piatich členských štátoch. Avšak nesmieme zabúdať na to, že tá vlastná zodpovednosť, pokiaľ ide o rozhodovanie, pokiaľ ide o dizajn jednotlivých pro- programov a financovanie, takže to leží na pleciach euroskupiny a na úrovni ministra financí a nie na úrovni inštitúcií, ktoré sú vlastne zaangažované do tohto programu. Ako som už uviedol pri viacerých príležitostiach, Európska centrálna banka nemusí byť súčasťou trojky, navždy. Avšak myslím si, že to načasovanie zmeny takéhoto, takéhoto dizajnu musí byť veľmi dôsledne premyslené a nie som ja ten, ktorý bude o tom rozhodovať. A ešte pár pripomienok, ktoré sa týkajú transparentnosti. A tu by som iba uviedol to, že tie opatrenia v tomto roku a ešte v predchádzajúcich rokoch boli čo do počtu mnohé a všetky mali viesť k posilneniu transparentnosti a to, čo sme vlastne urobili, posilnilo aj ten náš záväzok, zverejnenie účto, vlastne zverejnenie informácií, ktoré sme takýmto spôsobom získali. A a ďalšie kroky, ktoré sme v tejto oblasti urobili, mali priniesť posilnenie transparentnosti. Naša ochota poskytnúť ďalšie dodatočné informácie, pokiaľ ide o zaujímavé témy, to zdôrazňuje to, že Európska centrálna banka je transparentnou inštitúciou. Uvediem pár príklad. Napríklad od septembra roku 2015 Národné centrálne banky môžu verejne komunikovať ohľadne ustanovení, Medzinárodnej organizácie práce, pokiaľ ide o prípady, kde takéto vyjadrenia sú považované za e, žiaduce. Takisto sme poskytli ďalšie informácie, pokiaľ ide o naše plány, pokiaľ ide o údaje, ktoré nazývame kolektívne anakredit. Takže chcel by som vás uistiť, že pokiaľ ide o prístupnosť k dokumentom, tento, e, tento e, aspekt je takisto pokiaľ ide o transparentnosť ošetrení a pokiaľ ide o medzinárodnú, a pokiaľ ide o menovú úniu, tam by som chcel ešte sa vyjadriť v tom zmysle, ako viete, že správy piatich predsedov a, objasnila tú centra, cestovnú mapu v tejto, tejto problematike a pokiaľ ide o jednotlivé opatrenia zo strany komisie, to musia byť teraz implementované. Pokiaľ ide Európsku centrálnu banku a jej završenie, pre nás je to pre nás je banková únia aj završenie absolútne absolútna priorita. To znamená, musíme zaviesť spoločné pravidlá. Ten hlavný príklad, kde musíme zaznamenať ešte ďalší pokrok, je transpozícia BRRD a DGSD vo všetkých e, členských štátoch eurozóny a ešte stále nemáme e, spoločnú platformu, pokiaľ ide o E, spoločný fond na riešenie urgentných situácií. Takisto nám ešte chýba ten tretí pilier bankovej únie, to znamená spoločná schéma vkladov. Prečo sú tieto aspekty dôležité? Pretože iba takýto systém umožní, že vkladatelia e, a ich dôvera bude rovnako silná vo všetkých členských štátoch v rámci celej bankovej únie, čo je absolútne kľúčové budúcnosť našej menovej únie. Na to, aby sme implementovali krátkodobé návrhy správy piatich predsedov, je veľmi dôležité, avšak nie je to absolútna podmienka na to, aby sa táto únia završila v plnej miere. Takže, takže sa teším na návrhy, pokiaľ ide o vytváranie tých dlhodobých cieľov a stratégií v tejto oblasti. Takisto by som chcel pripomenúť, že pokiaľ ide o eurozónu, na to, aby táto prosperovala, tak obnova nemôže po vstupovať alebo pokračovať a súhlasím s niektorými rečníkmi dnes, nemôžeme vychádzať iba z menovej politiky samotnej. Naša menová politika poskytuje priestor, je to kľúčové, ako som povedal, ale nie je to dostatočná podmienka na završenie všetkého, pokiaľ ide o túto obnovu na to, aby bola štruktúrálna v tom kontexte, e, ako ju dnes vnímame ako cyklickú. A takisto tu bola ešte otázka, ktorá sa týkala bankoviek vysokej denominácie. Chcel by som povedať, že my sme sa touto otázkou zaoberali na úrovni Európskej centrálnej banky a máme technické postupy, ktoré sme spustili a sledujeme práve takýto druhý bankoviek. Ešte sme zatiaľ neurobili rozhodnutie. Sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú toho, ako sa najlepšie dajú implementovať rozhodnutia a ako sa tieto dajú potom vykomunikovať. A budeme robiť samozrejme zmeny, ale chceme ich robiť správnym spôsobom, ale chcel by som vás uistiť o tom, že sme odhodlení neurobiť tu nejakú situáciu, ktorá by bola výhodná práve pre tých, ktorí zneužívajú túto situáciu. Znamená kriminálnikov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Draghi. A ďalším spravodajcom je Pán Maria, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegom, kolegyňam za účasť na tejto diskusii. Vážený pán Drag, ja si myslím, že sa musíme pozrieť aj do budúcnosti, ale to by znamenalo, že Európska centrálna banka jednoducho musí zobrať do chyby z minulosti, napríklad tie nesprávne odhady, pokiaľ ide o infláciu. Napríklad prebudili sme sa do reality až v roku 2014 pokiaľ ide napríklad o takého ukazovateľa ako quantitative easing a pokiaľ ide takisto aj o úroky, takže tieto boli znížené veľmi neskoro. Vážený pán Draky, takisto ešte ste stále nič nepovedali, pokiaľ ide o tú vysokú mieru nezamestnanosti a trváte tu na takej e, tvrdej menovej politike, úspornej politike a takisto ste nereagovali, pán Draky, na opatrenia, ktoré musia byť urobené na to, aby sme bojovali proti e, konfliktu záujmov na úrovni Európskej centrálnej banky. Takisto tu máme aj rozsudky Európskeho súdneho dvora. To znamená, máme tu viaceré rozsudky, ktoré boli spomenuté. Bolo to tu všetko prednesené a nevyjadrili ste sa k tomu, ako je možné, že teraz sa dávajú pôžičky práve prostredníctvom quantitative easing a napríklad Grécko dostalo veľké milióny. Ako to všetko súvisí s týmto našim postupom? Pán Draghi, tak ste sa nevyjadrili napríklad k tomu, ako má vlastne byť e, aplikovaná úsporná politika. Umývate si ruky ako ponský pilát, snažíte sa o to, aby jednoducho Grécko už nedostávalo ďalej pôžičky v roku 2000, od roku 2015 a Takisto tu máme aj otázku referenda v roku 2015, takže toto jednoducho musíme vnímať ako veľmi čierny deň, pokiaľ ide Európsku centrálnu banku. Bola tu pokrivená demokracia. Vážený pán Draghi, ja skutočne chceme nejaké riešenie, pokiaľ ide tie rozpory v rámci eurozóny, tak jednoducho nemôže byť eurozóna e, iba nejakou zónou sporiteľov. Musíme sa pozrieť na spoločné dlhy, musíme sa pozrieť na to, ako sa tieto dlhy dajú aj odpísať toto všetko tu už bolo spomenuté vlastne aj v úvode SND, ALDE a ostatní sa snažili túto kritiku jednoducho nespomenúť, ktorá bola pôvodne v tejto správe spomenuté. Jednoducho ešte pápežskejšie ako pápež. To znamená, e, je to tragickejšie ako vy samotný pán Draghi. Ďakujem pekne, vážený pán